sa táto dohoda príjme, bude to úrážka Grékov. Nemôžeme si to už pozerať vzájomne sebe do, oči, do očí. Dobre, dámy páni, ďakujem za vystúpenia. Ďakujem pani komisárke za to, že tu s nami takto dlho vydržala. Chcel by som poďakovať všetkým tlmočníkom, ktorí tu boli. Dlhšie, ako sme predpokladali. No a rovnako oznamujem, že budúce zasadnutie sa uskutočne zajtra vo štvrtok 2. februára od 9.00 do 14.00. Program bol zverejnený a je k dispozícii na internetových stránkach EP. No, dnešné zasadnutie je prerušené.